zápis, takže pochádzame k e, bodu 2, oznámenia predsedu. A tu by som rád povedal niečo o voľbách v Albánsku, alebo si vypočul niečo o voľbách v Albánsku. Tam má, máme OBSE e a správy že sú tam dosť veľké nedostatky, ktoré tam boli zistené. Takže pri tom prípravnom procese, vykonávacom procese a tak ďalej. No a zaujímalo by ma, aký je tam ďalší vývoj, pretože to je dôležitá krajina, kde taktiež sa chystá, chystá, chystá rokovanie o prístupe, pán Fleckenstein, pán Kukan, taktiež sa zaberú toto problematikou Máme tam teda proces postupného približovania e, strán v spolupráci s Albánskom. No a ja mám dojem, že v praxi tie voľby trochu nevyšli a politicky to tam bolo také trochu zvláštne a aj OBSE ten sa vyjadroval dosť jednoznačne k otázke médií, len teda toho, ako to tak vyzeralo. Je tu teda správa ohľadom eh, kupovania hlasov a ohľadom manipulácií. tak tu správe vidím, že že sa tieto vlasy predávali za hotové, aj za jedlo, taktiež sa manipulovalo s volebnými zoznámami, že verejná správa taktiež zasahovala jednostranne do predvolebného boja, že bol vyvíjaný tlak na úradníkov zo strany vlády, taktiež vidím v správe, že bola taktiež využívaná e, verejná služba. Boli tam mnohé teda problémy, ako sa to popisuje ďalej, taktiež hrozby, e, ohrozenie na živote, hrozby na fyzického násilia, ďalej tam máme teda 34 príklad, takýchto prípadov, je to všetko teda popísané aj s číslami, takže myslím si, že je sa o čom rozprávať. Ja som tam nebol osobne, takže to nemôžem úplne posúdiť v každom prípade, prosím. A preto by bolo dobré, keby sme v tomto výbore o tom hovorili a možno pán Kukan a pán Fleckenstein by sa k tomu krátko mohli vyjadriť a povedať nám teda, ako situáciu odhadujú, či by sme sa mali teraz ďalej zaoberať toto tému. Takže Eduard, máš slovo. A vždy najprv tá veľká politická skupina. Okay, thank you, thank you. Alebo mne je to jedno, začnite, ktorý chcete. Ďakujem za slovo. Takže čo sa týka príprav na voľby v Albánsku, je pravda, že tá krajina bola v, vo veľkej teda hospodárskej kríze, bolo tam ekonomické napätie minulý, za minulý rok, keď opozícia a poslanci sa nezúčastnili po určité dlhšie obdobie eh, parlamentných zasadaní Taktiež teraz s kolegou Fleckensteinom sme sa vybrali v decembri do Albánska, tesne pred Vianocami. A podarilo sa nám dosiahnuť dohodu medzi dvomi politickými stranami. Táto dohoda bola potom predložená v parlamente a jednomyselne bola schválená. Čo sa týka teda komunálnych volieb, ktoré sa konali kontexte teda administratívnych reforie, ktoré znížili počet administratívnych regiónov na 61. No a čo sa týka dôležitosti týchto volie pre krajinu, tak tie voľby boli veľmi dôležité. Prečo? Pretože boli vnímané ako taký test ďalšieho integračného procesu Albánska. Albánska je kandidátskou krajinou, ktorá čaká na konkrétny dátum pre začatie e, prístupových rokovaní. Takže tieto voľby boli veľmi dôležité do budúcnosti pre budúci vývoj v Albánsku v tomto zmysle. Ja som bol v kontakte s medzinárodnými aktérmi v Tyrane, taktiež s vedúcim pozorovateľskej misie OBSE. Taktiež som hovoril s Romanov Vlahutin, ktorá je teda veľvyslankyňou EÚ a taktiež s americkým veľvyslancom v Albánsku. Taktiež som čítal tie predbež, tú predbežnú správu OBSE. A čo môžem povedať? Tie správy obsahujú informácie o tom, že tam došlo k nezrovnalostiam v priebehu predvolebného procesu. No a tie témy, to ty už si hovoril, Elmar, tiež tam boli veci, ako že tá predvolebná v v všeobecnosti bola pozitívna a spokojná, že volebný deň nepriniesol nejaké dramatické problémy. Taktiež bolo pozitívne, že väčšina politických strán, ktorá uznala výsledok volieb, ten, čo porazený pogratuloval víťazovi. No ale chcel by som povedať, že asi treba naďalej diskutovať, až budeme mať tie finálne správy ODIR a OBSE, ktoré tie organizácie tam pozorujú teda voľby a potom predložia finálne správy. Chcem povedať, že dve veci už sa vyriešili, o tých už môžeme diskutovať. Poprvé, dekriminalizácia, ktorá bola súčasťou dohody, ktorú dosiahli tieto dve strany za teda na účasti mňa a pána Fleckensteina. To, bola, to bolo teda o osobách z zápisov v trestnom registri teda takéto osoby nesmeli byť zahrnuté na volebných zoznamoch v akýchkoľvek teda voľbách aj do budúcnosti. Ale toto bohužiaľ sa nám nepodarilo splniť, takže treba na tom ďalej pracovať. No a ďalšia vec, kupovanie hlasov. Hm. Je treba to vždy prešetriť a samozrejme sa to ťažko dokazuje, pretože kupovať hlasy to znamená, že ten človek, ktorý dostal tie peniaze za svoj hlas, samozrejme taktiež spáchal trestný čin, takže títo ľudia nemajú záujem vypovedať na policii a hovoriť o tom verejne. Ale áno, to, bolo to teda porušenie zákona, kupovanie hlasov. Ďalej, politizácia štátnych inštitúcií a tak ďalej. Už ste o tom hovorili, pán predseda. Ďalej, práca tej ústrednej volebnej komisie nebola vždy úplne 100% v poriadku. A predtým, než dostaneme nejakým záverom, mali by sme si určite počkať na tie konečné výsledky ODIR a OBSE. A až potom hovoriť o tom komplexne a objektívne, keďže, opakujem, tie výsledky a hodnotenie týchto volieb sú veľmi dôležité pre budúcnosť Albánska. Takže to je zatiaľ všetko. Ďakujem. Takže už tomu nie je moc čo dodávať. Súhlasím s tým, čo povedal pán Kukan. A je pravda, že Odír hovorí, že v podstate to všetko prebehlo v poriadku a bol, v našom mysle teda hovorí, to bolo lepšie než v minulosti. Jednotlivé veľvyslanectvá, vrátane teda talianského, hovoria, že to bol dobrý deň pre Albánsko, ale napriek tomu, že to bolo lepšie než v minulosti, tak ešte to nie je úplne na 100%. No a potom máme teraz z tých zoznam tých vecí, čo sa tam prihodili podľa ODIR. No a mali by sme čakať na tú finálnu správu. A tam potom sa musíme pozrieť na to, ako sa k tomu postaví vláda, ako sa postarajú o nejaké zlepšenie, či vyvinú nejaké úsilie. Takže to ja vôbec nedokážem posúdiť ako to bude vyzerať. Takže musíme počkať na správu od Ody. Dve veci sú pre mňa problematické. Takže keď jeden z tých eh, predsedov politických strán po stretnutí v Bruseli povie, že nechce uznať svoje tie voľby a výsledky, tak to nie je dobré. Je treba sa pozrieť ktorých tých e, regiónoch došlo k takým nezrovnalostiam, že by sme to museli ešte diskutovať. Komisár Hahn sa vyjadril tak umiernene, povedal, že si počká na ten konečný výsledok a potom sa k tomu vyjadrie aj komisia. A ja by som bol dúfal, aby všetci zareagovali takýmto spôsobom. Chceš niekto niečo povedať? Nie. Takže navrhujem, aby teda ten sprav, aby sme so spravodajcom pre Odír, aby sme pozvali tohto spravodajcu za teda zhromaždenie teda Odír, aby sa prišiel, predložil správu, to bude to teda o pár mesiacov hotové, a taktiež európsky veľvyslanec v Tyrane by mal byť e, taktiež predvolaný. Myslím si teda, že ten má veľmi vyhranené stanovisko, ako som počul. Ja som teda počul, že takto vyzeralo, ale možno sa ukáže iné, že si vypočujeme. Takže súhlasíte s takýmto postupom? Dobre. Takže prechádzame k ďalšiemu bodu programu. To je summit. Náš spravodajca Danžan tu nie je. Mali sme summit, ktorý sa pôvodne mal intenzívne zaberať bezpečnostnou obranou politikou, teda minulý týždeň o štvrtok. Tento summit v podstate potvrdil e, závery e, samitu pre obranu z roku 2013. Takže je treba teraz čakať iba na implementáciu, je treba na to tlačiť. Toto teda vyplnú z diskusie s pani Mogherini minulý týždeň, že sa teda predložia konkrétne body ohľadom tejto politiky potom v roku 2016, že je to naplánované. No a na stretnutí koordinátorov sme sa dohodli, že vypracujeme správu, bo je to teda iniciatívna správa, ktorá stojí na programe, bude na túto tému. A myslím si, je teda dôležité za toto včas vyjadriť tieto dôležité otázke. Myslím si, že čo týka otázok e, bližšie spolupráce v oblasti obrany, tam mám otázku európskeho rozpočtu, tam taktiež tam zapadať, ale tam máme e, výskum na technologické programy, hybridné hrozby, spolupráca v oblasti obraného priemyslu. Tam sa nekonala žiadna obšírna diskusia v oktobri boli na programe aj iné body, ako napríklad Grexit. Ale skutočne, ako sme sa báli, minulý týždeň nepodarilo sa, že by bol udelený jasný um, mandát, čo sa týka otázok vyčerpania možností, ktoré nám poskytuje Lisabonská zmluva. Predovšetkým Veľká Británia odmietla, že by niečo takéto sa malo stať. A Európska rada vždy musí sa vyjadriť jednomyselne a preto ten vysiel taký, aký je. Ale pokiaľ už nie sme schopní menovať v podstate právomoci podľa zmluvy a prešetriť situáciu, vzhľadom na výzvy v oblasti bezpečnosti obrany, tak si myslím, že máme problém. A pokiaľ to takto bude pokračovať, tak nesmieme zabúdať, že v podstate verejnosť skutočne pod, tu má dosť jasný názor. Myslím si, že toto je, že to prinieslo aj dobré posolstvo smerom na východ, čo sa týka teda východu, že teda to aj niečo prinieslo a myslím si, by sme sa mali taktiež tomu kriticky vyjadriť, že na základe toho pravidla jednomyselnosti v rade v podstate z toho neprišli žiadne konkrétne výsledky a nič z toho zase nebolo. A máme tu správy, ktoré sme odsúhlasili na, vo výbore a na plenárke. Mali sme sa vždy jasne vyjadrovať, pokiaľ máme jasné stanovisko, ktoré súhlasíme veľkou väčšinou, tak by sme to mali vždy dať jasne najavo. A posledná veta, ktorá bola ponúknutá, bola možnosť pre v podstate preskúmať všetky možnosti, ktoré ešte poskytuje Lisabonská zmluva, ale nič viacej tam nebolo povedané. Takže myslím si, že to je dosť málo. V podstate nikto sa príliš nesnažil o nejaký kompromis a Ja si myslím, že to je skutočne krok späť pre európsku obranú politiku a pre úlohy, pre ktorými stojíme. A chcel by som povedať, že včera som bol na diskusii, kde vlastne bola diskusia medzi poslancami Európskeho parlamentu a americkými kongresmanmi. To je každý, každého pol roka sa to deje. A vzhľadom na tieto skutočnosti, kde vlastne my žiadame od Američanov zabezpečiť väčšiu bezpečnosť v východnej Európe, pokiaľ ide o štruktúrálnu spoluprácu, pokiaľ ide o kolektívnu obranu, že to je možné iba z NATO, tak tam sa potom dávajú také otázky, čo sa vlastne, kde sa spochybňujú naše vlastné postoje, takže nemáme čo ponúknuť v tejto oblasti, takže toto nie je nejaké lákavé pre bližšiu spoluprácu. A to je otázka, ktorú jednoducho musíme adresovať aj našim novým členom vo východe Európskej únie, ktorí majú síce veľký záujem, ale zároveň sa nebránili tejto politickej ponuke. Ja som sa takto isto obrátil aj na moju vlastnú krajinu, kde išlo o zmienku tejto vety, ale vzhľadom aj na britské referendum to povedalo teda nie Musíme sa jednoducho zamyslieť nad tým, ako sme všetko preto, aby britské referendum dopadlo pozitívne, pretože ja osobne očakávam veľa od toho, aby ostalo Spojené kráľovstvo medzi nami, ale jednoducho môžu sa stať všeličo a sú tu viaceré možnosti, ktoré môžu nastať a nesmieme nič vylúčiť. Chce sa niekto k tomu vyjadriť? je skutočne prekvapujúce, že sa k tomu nechce nikto vyjadriť. Nech sa páči. Najprv pani, nech sa páči. Dámy ako prvé. Ďakujem veľmi pekne Ide tu teraz o Európsky summit, áno? Ja sa ospravedlňujem, ja som bola mimo. Ide teraz o Európsky summit, ospravedlňujem sa, ja som musela v stručnosti vybehnúť a telefonovať, ale pokiaľ teda ide o summit obranu, mám teraz niečo povedať, alebo mám čakať? Dobre. Takže, ctení kolegovia, budem hovoriť po holandsky je to pre mňa jednoduchšie, takže ďakujem veľmi pekne za tie krátke informácie. Spomenul to už aj pán predseda. Vlastne sme čakali, že tento summit sa v podstate bude venovať otázke bezpečnosti a obrany. Ak sa pozrieme na leto rok 2013, tak vlastne sa tu zbudila nádej, že by sme mohli spoločne postupovať, ale realita vyzerá inak. Ako liberáli máme pocit, že bezpečnosť a obrana nedostávajú takú pozornosť, ako by si zaslúžili zo strany Európskej rady. To znamená, každých 18 mesiacov rada hovorí o tejto téme a potom sa povie, že závery sa presunú až do budúcej rady. To sa stalo vlastne aj teraz. Rok 2016 bude stratégia globálna pre Európsku úniu, pokiaľ ide o bezpečnosť a obranu spolupráci s členskými štátmi. A ja by som chcela povedať, že konečne, že po 13 rokoch budeme mať nejaké vyhodnotenie, aktualizáciu toho, čo sme tu mali ešte za Solano. Takže je konečne na čase, aby sme sa na to pozreli, že na akom základe vlastne tá naša stratégia bude implementovaná. Ale ako politická skupina sme nečakali na výsledky tohoto samitu. My sme už predložili minulý týždeň takú cestovnú mapu ALDE, pokiaľ ide o európsku integrovanú obranu. A summit, toto vlastne bolo predložené, aj to predložili ministri za Česko a Holandsko a bývalý minister obrany Fínska. Tento plán skutočne bol dobre prijatý, je vnímaný ako realistický, pozitívny a v rámci NATO by sme chceli práve posilniť to európske, ale potrebujeme konkrétne body. Solanová doktrína musí byť aktualizovaná, potrebujeme integrovanú integrovanú vojenskú zložku a Jednoducho musíme sa celkom poz, detailne pozrieť na čo, čo, 20, e, čo vlastne tie naše členské štáty dávajú do obrany v porovnaní s tým, čo platia Spojené štáty americké. Čísla sú síce čísla, ale predsa len majú výpovednú hodnotu. Máme 45%. Ak spočítame všetky členské štáty a potom to porovnáme s USA, tak e, ten náš výsledok jednoducho je iba 15% z toho, aké možnosti majú Američania Takže jednoducho nepristupujeme rozumne k tejto záležitosti, neefektívne nakladáme peniaze, preto ako liberáli by sme apelovali na to, aby sme sa tejto téme venovali prioritne a myslím si, že vlastne aj ten útok minulotýžňový um, nás jednoducho postavil pred hotovú vec. Je to veľmi dôležité. Apelujem tu na všetky politické skupiny tu vo výbore, aby sme tento plán si preštudovali a tešíme sa na pripomienky. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Pár pripomienok. Hovorili ste o EPP. Ja si myslím, ako ostatní, my sme boli sklamaní, pokiaľ ide o skutočnosť, že vlastne kontext minulotýždňového samiru vlastne sa minul tej priorite spoločnej obrannej politike a to vzhľadom na to, že pokiaľ ide o situáciu s nelegálnymi migrantami a pokiaľ ide o Grécko a vlastne aj ohlásenie predsedu vlády v Spojenom kráľovstve ohľadne referenda, tak to jednoducho zatienilo 18 18-mesačné očakávanie, za, očakávané závery k tejto téme. Ja si myslím, že je dôležité, že Európska únia, pokiaľ ide o bezpečnosť a obranu, by nemala vzbudiť nejaký dojem, že sme nejaký papierový tiger, to je veľmi dôležité. A v tomto kontexte si myslím, že aj vzhľadom na to, o čom sme hovorili predchádzajú na rozšírenom víre, v tomto vývore by sme mali adekvátne prispieť k práci na spoločnej, komplexnej, globálnej stratégii pre bezpečnosť, čo by malo byť dosledovaním troch správ, ktoré sme tu nedávne mali ohľadne spoločnej bezpečnostnej politiky, pokiaľ ide o financovanie spoločnej bezpečnostnej politiky. A podľa môjho názoru všetky politické skupiny, ja si myslím, že EPP o tom bude hovoriť detálnejšie na našom stretnutí na jeseň. Všetci aktéry chcú posilniť, chcú mať silnejšie reakcie, chcú jednoducho zosúľadiť tie zdroje efektívnym spôsobom, pretože hrozby sú tu jasné. Ako sme povedali, spolupráca s NATO zostáva jedna z hlavných kľúčových otázok. A preto napriek tomu, že sme neboli veľmi nadšení, pokiaľ ide o tie závery, ktoré boli malé, krátke, iba jeden odsek je venovaný obrane. Ja si myslím, že tá posledná veta, ktorá hovorí, že sa v toho budú držať pravidelne, tak to jednoducho otvára tu možno, že sa tomu budú venovať častejšie ako každých 18 mesiacov a jednoducho, že to bude mať väčšiu dôveryhodnosť a váhu a preto všetky politické skupiny majú teraz za úlohu túto otázku preberať prioritne v parlamente. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Pani Vosman povedala, že Američania dávajú 35%, Rusi iba 15%. To je všetko. ale oni kupujú tanky a my kupujeme správy. Členské štáty Európskej únie dávajú 182 miliard každý rok do obrany. To je oveľa viac ako Rusko dáva a dvakrát toľko máme vojakov ako Američania. Ale z tých dôvodov, ktoré sme tu počuli, nie sú tu synergické efekty, tak je to vlastne tak, ako to je, že iba 10-percentný výsledok máme, alebo 15-percentný. To je jednoducho fakt. Plitváme peniazmi daňových poplatníkov a v Európe máme armády, kde sú to jednoducho 80% zle investovaných peňazí. Problém je v organizácii. To je bod, ktorý musíme riešiť. A keď to nebudeme riešiť, tak budeme mať tento problém aj naďalej. A Vidím, že to nepohlo srdcia našich kolegov a kolegy, takže túto diskusiu môžeme ukončiť. Ďakujem pekne. Takže týmto sa dostávame k ďalšiemu bodu. Ale chcel by som ešte povedať predtým, budeme o tom hovoriť aj na rozšírenom predsedníctve, či takéto body bez nejakých správ z bez e, predstaviteľov veľvyslanectiev, že či budeme vôbec o tom hovoriť, keď tomu nie je vôbec žiadna diskusia, keď sa nevzbudí vôbec nejaká diskusia. Ak nie je to diskusia, tak jednoducho sa zníži váha práce nášho výboru. Keď to robíme iba preto, aby sa tu robili nejaké správy a potom sa robia pozmeňujúce návrh na to, aby sme robili politiku, tak jednoducho nie sme na tom správnom podujatí. A Pravdepodobne si to musíme všetci bližšie pozrieť a uvedomiť. Pretože pokiaľ ide o zahraničnú politiku, tak to je otázka vyjadriť sa aj k súčasnej situácii a nie len iba pripravovať správy, ktoré vlastne môžeme, ktoré môžu pracovať aj študenti. Ale ani toto vás nejako ne, nezaujalo, zdá sa. A teraz sa dostaneme k ďalšiemu bodu, debriefing ohľadne delegácie, pokiaľ ide o Bielorusko, vzťahy s Bieloruskom. Mali sme tu delegáciu. Konalo sa to 17. až 19. júna. Áno, ešte ste žiadali o slovo? Áno, vážený pán predseda, ja som chcela povedať iba toľko, že váš návrh je dobrý. V našom výbore jednoducho potrebujeme sa venovať práve otázkam, ktoré sú aktuálne, oveľa viac, takže Alde vás podporuje v tomto. Ďakujem pekne. A teraz sa dostávame teda k tomu bodu číslo 4. To je debriefing. To je 8 člena delegácie Európskeho parlamentu, ktorá tam bola. Viedol tú delegáciu pán Srobievský Myslím, že to bola prvá delegácia, prvá návšteva e, po dlhom čase a je skutočne aktuálne, aby sme si vypočuli informáciu, správu, že či skutočne bolo zmyselné túto misiu tam poslať, ako to vyzeralo s našimi partnermi, akým spôsobom e, vlastne sa niečo dosiahlo, či sa dosiahlo. Takže kolega, nech sa páči, máte slovo. Je tu vôbec? Nech sa páči. Vážený pán predseda, dámy a páni, veľmi stručne dovolte mi začať tým, že ste dostali správu o tejto návšteve, takže by ste si mali byť vedomí všeobecných povinností, ktoré mala misia, koľko bolo stretnutí s opozíciou a koľko bolo stretnutí s oficiálnymi predstaviteľmi štátu. Celá návšteva hladko prebehla podľa plánu, žiadne prekvapenia sa nediali, ani na dobrej strane, ani na zlej. Podľa mňa to malo význam byť tam. Najdôležitejšia vec e, bola to, čo už zdôrazňujeme viackrát pri viacerých príležitostiach, že nemá sa prijať žiaden kompromis Poukázali sme na záležitosť politických väzňov, hovorili sme o memorande o treste smrti, spomenuli sme nariadenia, ktoré obmedzujú možnosti fungovania občianskej spoločnosti v tejto krajine. Okrem oficiálnych stretnutí sme mali stretnutia aj s predstaviteľmi opozície, s rodinami politických väzňov, so podnikmi, firmami, ktoré fungujú v Bielorusku a aj predstaviteľmi politických e, skupín, zo skupení občianských skupín, ktoré sú známe pre svoje aktivity v Európe aj na celom svete. Čo si myslím, že je relevantné, e, v niektorých oblastiach je situácia taká, ako keby Bielorusko bolo naklonené rozhovorom s nami, hovoriť e, o nariadení, o prijatí boloňského systému, a o podobných ďalších veciach, napríklad Erasmus granty v rámci programu Erasmus. Mali sme aj zo pár negatívnych skúseností hrozné podmienky tých niekoľkých politických väzňov v krajine. Na tie sme poukázali a myslím si, že by sme mali pokračovať v rozprave na túto tému a politicky by sme mali apelovať na zlepšenia v tejto oblasti. Podľa mňa mimoriadne dôležité je to, že budú na jeseň prezidentské voľby v tejto krajine a pre te, Európsky parlament je dôležité, za akých podmienok budú organizované voľby Stručne toľko k delegácii. Rád by som poďakoval členom delegácie. Dvaja sú prítomní, pani Kalniete a pán Mamikins. Ďakujem im aj všetkým ostatným za podporu, za podporu mňa aj moje práce počas pobytu v Minsku. Ďakujem. Uh, thank you, Mr. Chairman. I would like to share some... Ďakujem, pán predseda. Rada by som sa s vami podelila o úvahy. Bola to moja druhá návšteva v Bielorusku tento rok. prvý raz som šla individuálne. Na ministerstve zahraničných vecí som sa stretla s predstaviteľmi, ale takisto aj s opozíciou a politickými väzňami. K tej prvej návšteve by som povedala, že situácia politických väzňov je horšie ako predtým, aspoň také, e, taký pocit som z toho mala. Traja z nich museli podstúpiť e, ďalšie súdy a súdne procesy a bol im predložený trest. Z rôznych ďalších zdrojov vieme, že pán prezident Lukašenko je veľmi populárny v Bielorusku. To znamená, že v skutočnosti v realite sa nemusí bať opozície, ktorá je e, dosť slabá, ani sa nemusí báť tých zo pár politických väzňov, ktorých uväznil. A dojem, aký som z toho mala a zdieľali ho aj niektorí moji kolegovia, s ktorými som o tom hovorila, bol, že politickí väzni sú rukojemníkmi v tejto jemne vyladenej hre medzi Európskou úniou a Ruskom, pretože ak týchto politických väzňov e, udržuje režim v nepríjemných podmienkach, vysiela tým posolstvo aj Rusku, aj Putinovi. Lukašenko, že nezmenil som sa, som stále rovnaký ale sú to ľudské bytosti, sú to ľudia. A on si z nich urobil iba figurky na šachovnici. Šachovnica, na ktorej hra Lukašenko a Putin. A mne sa to hnusilo, najmä keď sme získali fakty s rozhovormi s rodinami politických väzňov. Ďalšia vec, ktorú by som chcela, o ktorú by som sa chcela s vami podeliť, je e, strach opozície. Opozícia sa bojí, že na jednej strane možno príde k tzv. Azerbajdžanizácii Bieloruska, Lukašenko zachádza s politickými väzňami a s opozíciou zle, ale nad tým prižmúrime oko, pretože tu vzniknú spoločné pragmatické záujmy. K tomu by som rada povedala, že v všeobecnosti pocity z toho, čo sa deje v Bielorusku, je taký, sú také, že sa ľudia boja, že Bielorusko stráti suverenitu a Lukašenka vidia ako jediného schopného politika, ktorý to zvládne a Bielorusku nezávislosť udrží. A dostali sme od oficiálnych miest požiadavku od ľudí na zahrani- ministerstvo zahraničných vecí aj ľudí z opozície. Prosím vás, nedovolte, aby téma Bieloruska zapadla medzi inými problémami európskych susedov. Ďakujem toľko z mojej strany. Thank you, Chair. I will speak Latvian. Ďakujem za slovo. Pán predseda, budem hovoriť po lotyšsky, hovorí pán Mamikins. Bol som v decembri v Minsku individuálne a mal som pocit, že Bielorusko je partner, susedí s eh, krajinou, odkiaľ pochádzam ja, ale niekedy je to trošku náročné až bolestné, keď hovoríme o vzťahoch k väzňom svedomia, Hovorili sme so ženou, ktorej manžel je uväznený. Mali nehodu a mala šťastie, že zostala nažive. Mne sa nechcelo veriť, že táto nehoda bola iba náhodnou udalosťou. Zostáva, vystáva tu otázka, Opozícia by sa mohla zjednotiť a postaviť do volieb jedného kandidáta, Najprv samozrejme treba každú stranu zaregistrovať na ministerstve vnútra. Ale zdá sa mi, že na tejto kryžovatke nie sú žiadne výhliadky na to, že by sa tak stalo. Ale je tu fakt, že prezident Lukašenko má 69% podporu ak by prišlo k voľbám. Takisto má pod palcom volebnú komisiu, kde má 99% alebo to, čo sa stane vo voľbách a čo vygeneruje on, môže byť pozoruhodné. Ja chovám presvedčenie, že v, k Bielorusku by sme stále mali byť otvorení. Je to uh, niečo, čo sme 12 rokov e, nerobili tak dôkladne ako teraz. V podstate už tam nebola žiadna oficiálna návšteva zo strany EÚ už celých 12 rokov, možno nejaké polooficiálne. Myslím si, že môžeme e, spolupracovať s Bieloruskom my ako EÚ Môžeme vynikajúco spolupracovať v otázkach, v ktorých sa naše názory nelíšia. A napríklad sme navštívili laboratórium, kde sa e, preveruje teda bezpečnosť potravín a tuto, toto laboratórium financuje Európska únia. A vedci v Bielorusku experti, oni hodnotia spoluprácu s Európskou úniou veľmi pozitívne. Takže sú tam určité úspešné, mobily, úspešné modely spolupráce, napríklad kontrola e, drog, teda ilegálneho obchodu, ďalej spolupráce ministerstie vnútra. No a stručne teraz som presvedčili pevne o tom, že náš spoločný dialog môže ďalej úspešne pokračovať. Samozrejme som ešte všetko otázky, ktoré neboli vyriešené, napríklad teda tí politickí väzni, nedostatok demokracie v Bielorusku a tak ďalej. Ďakujem. Thank you, chairman. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Hovorí pán Auštrevičius. Je pravda, že by sme nemali prerušovať dialog medzi nami a Bieloruskom ako taký, ale nemali by sme zabúdať ani na to, že by sme nemali ústupovať zo stanovisk Európskej únii a tzv. voľby v Bielorusku alebo politické zločiny, ktoré spáchal Lukašenkov režim, to je jednoducho tak, to sú fakty. Nesmieme od nich odvracať e, pohľad. Takisto tá volebná komisia naozaj bola zmanipulovaná, voľby boli zmanipulované. Táto komisia je pravou rukou Lukašenkovho režimu. Naozaj táto volebná komisia je skorumpovaná, robili sa podvody, je to známe, že pri voľbách to tak bolo. Ako je možné nazývať voľby voľbami, keď, sa, e, keď neexistuje právo zaregistrovať politickú stranu, keď neexistuje právo robiť volebnú kampaň a po voľbách sú dokonca ľudia uväznení za to, že, za to, že bo, sa opovážili kandidovať, podobne ako po prezidentských voľbách. Takže toto nie je v poriadku a mali by sme zostať v kontakte s opozíciou, ktorá je naďalej veľmi slabá, dezintegrovaná ale to je preto, že Lukašenkov režim týmito udalosťami len nabral na sile. Kolegyne, kolegovia, e, nelegitimizujme Lukašenkov režim, pretože tu by sme kráčali po tenkom ľade. Dobre, zostaňme v kontakte s oficiálnymi predstaviteľmi Lukašenkovho režimu on e, sám mimochodom je osobne zodpovedný za smrť dvoch ľudí, ktorí boli nepodložene obvinení z terorizmu. To sú tí dvaja mladí chlapci. Lukašenko jednoducho potreboval nejaké obete, aby mobilizoval spoločnosť a aby sa ukázal ako silný líder. Takže to je skutočne e, prekerná vec. On osobne je obvinený z týchto vražd. A stretnutie s dolnou snemovňou, s predstaviteľmi dolnej snemovne Bieloruska. Všetky, všetci tí, s ktorými sme sa stretli v Bielorusku, mne sa to nepáčilo, že sme sa s nimi stretli a rokovali, pretože tým sme vyslali zlý signál občianskej spoločnosti, čo potrebuje Lukašenko pred voľbami presne toto, uznanie zo strany EÚ. Takže nezabúdajme, že niekedy sa veci e, nemôžu posudzovať povrchne, pretože sú pod tým hlboké vody. Ďakujem. E, będę mówił po polsku, bo pan Turejewski mówił po polsku, będę... Budem hovoriť po polsky pretože aj pán Zdrojevský e, tak hovoril, dámy a páni. Počúvam túto rozpravu a k Bielorusku sa tu správame, ako keby boli z Afriky. Sme takí ochranársky blahosklonní, voči ním pozeráme sa na nich z vrchu, snažíme sa im vnútiť e, unijné hodnoty. Keby som bol Bielorus, ja by som povedal, Neznášam ľudí, ktorí zrušili trest smrti, pretože majú na rukách krv zabitých. Majú iné hodnoty a musíme to pochopiť. Naše hodnoty v EÚ nie sú univerzálne. A treba pamätať i na to, že tlačíme Lukašenka do rúk Moskvy. Pokúsme sa vyhnúť takémuto scenáru, on sa on sa snaží tomu vyhnúť, aby bol dotlačený k všej e, zviazanosti s Ruskom. To je politická pravda za touto situáciou. Ja nie som demokrat, ale ak vy sa nazývate demokratmi, tak musíte uznať, že ak tri štvrtiny spoločnosti podporujú pána Lukašenka, ako demokrati to musíte jednoducho uznať, že to je tak. Nie? Toľko z mojej strany. Panie przewodniczący, szanowni państwo. E, vážený pán predseda, dámy a páni, dovolte mi dodať len toľko, že naša delegácia sa nestretla s tými poslancami parlamentu, ktorí boli zvolení predmetnými voľbami, Museli sme však vytvoriť rovnováhu medzi rozličnými typmi stretnutí v našej agende. Stretli sme sa s oficiálnymi predstaviteľmi i s tými, ktorí predstavujú opozičné strany. Stretli sme sa s rodinami politických väzňov, s predstaviteľmi občianskej spoločnosti a ďalších iniciatív. Na prvý pohľad sa nám zdali byť predstaviteľmi nezávislých iniciatív, v Bielorusku. Možno, že sme mali mať lepšie zorganizované schôdzky, ale pochopili sme, že naše hodnoty nebudú zdieľané napríklad ministerstvom justície alebo volebnou komisiou. Ale je dobré, že hlas Európskeho parlamentu zaznie aj na takýchto miestach, nahlas a zreteľne a práve tu môže Európsky parlament apelovať na to, aby krajina sa lepšie správala k politickým väzňom. Tam kompromisy neurobíme. Lenže musíme kontakty s ľuďmi udržiavať, pretože bieloruská spoločnosť, nie bieloruské orgány, spoločnosť je presvedčená o tom, že nám záleží na ich iniciatívach a na ich budúcnosti. Ďakujem. Pokiaľ ide o našu stratégiu, táto správa môže byť pozmenená, čiže sa udialo cez víkend. Ja to myslím vážne. A chcem požiadať našu spravodajkyňu Dubravku Švicu, aby sa ujala slova Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Budeme hovoriť o stratégii EÚ pre región Jadranského a Jonského mora. Áno, mám tu stanovisko v rámci nášho výboru, pokiaľ ide o tento región. A mám stanovisko pre gestorský výbor. Pôvodný návrh správy e, vzýšiel z výboru REGI, spravodajca bol pán Jakovčič a cieľ bolo, aby 17 miliónov ľudí tohto regiónu využívali výhody napríklad prá- spoločnej práce, napríklad pokiaľ ide o podporu hospodárstva, pokiaľ ide o udržanie morí, pokiaľ ide o podporu uh, dopravných sietí a pokiaľ ide o turizmus, teda cestovný ruch. Takže pre nás výbor je z toho dôležité nasledovné. Dôležité je to, aby táto stratégia kandidátským krajinám, našim partnerom, umožnila spoluprácu s členskými štán, s krajinami. Takto vlastne integráciu krajín Západného Balkánu môžeme podporovať a trošku ich približiť. Takže to je tá prvá makroregionálna stratégia tejto Európskej únie, ktorá vlastne má pokryť viaceré krajiny mimo hraníc Európskej únie a pokiaľ ide o krajiny Západného Balkánu a pokiaľ ide o spoluprácu s krajinami Európskej únie, napríklad s Chorvátskom, Slovinskom a Nemeckom, tak ak by sme to dosiahli, tak by to bolo pozitívne. Máme 47 pozmeňujúcich návrhov, ktoré som dostala a 1. júla vlastne sa má konať rozpráva k prvým pozmeňujúcim návrhom a potom sa vypracujú návrhy kompromisov. Pokiaľ ide o stanoviska, tak tam vlastne sme vždy do istej miery obmedzení, pokiaľ ide o to, čo môžeme napísať. Poznáme stano- pravidla, pokiaľ ide o stanoviska, takže nemohli sme tam pokryť všetko, čo sme chceli, ale napriek tomu si myslím, že pokiaľ ide pozmeňujúce návrhy a pokiaľ ide o kompromisy, že jednoducho pokrieme aj iné oblasti. Takže pokiaľ ide o konektivitu, pokiaľ ide o dopravu, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, ako som už povedala, aj pokiaľ ide o posilnenie mieru a stability v juhovýchodnej Európe, tak chceme v tejto oblasti prispieť. Áno, chceme všetky disponibilné finančné nástroje, ktoré máme uplatniť. Jedna vec, s ktorou nie sme spokojní a kde vlastne vidíme ešte možnosť nápravy a zlepšenia, tak to je to, že v tejto správe sa nevenujeme naliehavým otázkam, ako napríklad pokiaľ ide o legálnu migráciu. A to je dosť aktuálna otázka a ja si myslím, že práve pokiaľ ide o migráciu, tak by sme mali tu mať nejaký mimoriadný odsek, v tejto správe, ktorý by sa venoval práve tomuto. Nie je to teda o správu, ide tu o stratégiu, ktorú práve pán Jakovčič z výboru REGI spolu vypracoval. Už pár dní sa všetci venujeme otázke témy migrácie, ale aj pokiaľ ide o kriminalitu, ktorá vlastne týmto ča- touto časťou Európy prebieha. A preto by som chcela povedať, že práve pokiaľ ide o túto časť, Európy, ktorá sa častokrát využíva ako taký prítok migrantov do Európy, takže to má byť pokryté týmto textom. Takže to sú oblasti, ktorým som sa chcela vyjadriť. Zvyšok máme pozmeňujúcich návrh, takže máme dosť materiálu pre ďalšie zasadnutia. 15. júla bude výbor hlasovať o tomto stanovisku, ak by ste dovtedy mali materiál pre mňa, tak som otvorená. ask not so much for amendments, you might get them. Takže pokiaľ ide pozmeňujúce návrhy, tak tie dostanete. Pán Picula, pán Pikola. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, ja sa chcem poďakovať pani správodajkyni za predstavenie tohto stanoviska. Predovšetkým sa chcem poďakovať za geopoliticky dôležité aspekty tohto, regi- tohto regiónu a tej dimenzie, ktoré boli v tým vytvorené. Myslím, že to je už tretia makroeurópska správa pre tento región, kde sa nepokrývajú iba financie, ale doprava. V tomto prípade je dôležitá práve politika. Máme tu štyri členské štáty Európskej únie, ktoré sú pokryté a zhruba 8 kandidátskych krajín to je 70 miliónov občanov a práve pre nich je vlastne účasť na takomto európskom procese taká dôležitá, pretože vlastne ich priblíži do celé Európe. Ale takisto treba povedať, že sú to aj objektívne rozdiely medzi týmito krajinami, nielen pokiaľ ide o otázku ochoty vstúpiť do Európskej únie, ale aj pokiaľ ide o makroekonomické rozdiely a indikátory, ktoré poukazujú na rozdiely týchto krajín a každý rok to je zrejmejšie. Okrem toho v týchto krajinách jednoducho nie je adekvátna infraštruktúra, tá, ktorá je, tak tá je podvyvinutá. A preto tá stratégia musí sa venovať práve tomuto. Ten projekt rozvoja Adriatsko-Jonskej diálnice, to je projekt, a my dúfame, že čo skoro aj krajiny Európskej únie tento projekt podporia. Európa jednoducho nemôže sa vyvíjať iba nejako, potrebuje jednoducho aj patričnú infraštruktúru k dispozícii a ten najnedávny stres, na zaťažový test, ktorý tu bol, tak vlastne e, poukázal na to, že tieto krajiny budú pravdepodobne najviac postihnuté, ak sa zastavia dodávky plynu z Ruska. A preto vlastne energeticko-politické projekty ako Adriatsko-Jonský plynovod, e, tieto projekty sú veľmi dôležité, pretože sa tým vytvorí bezpečnosť energetická. A je veľmi dobré, že teda sa venuje táto správa aj otázke migrantov, azylantov, ale myslím si, že pokiaľ ide o migračné toky, tak tieto jednoducho treba odlišovať od nelegálnej migrácie, Nemôžete to všetko dávať do jedného vreca. Najnovšia akcia stavby plotu medzi Maďarskom a Chorvátskom to nie je riešenie. Ja apelujem na potenciál tohto makroekonomického regiónu a ja si myslím, že podpora tohto regiónu vlastne zníži aj ten migračný tok, ktorý tu máme, migračný tlak som rada, že teda sa členské štáty hlásia k takej aktívnej spolupráci, to posilní aj hospodárskú spoluprácu a vlastne to bude na prospech aj životného prostredia. Ak táto stratégia bude úspešná, tak vlastne tento celý región bude iba zastabilizovaný a hospodársky viac rozvinutý. Ďakujem, preto podporujem e, spoluprácu. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. V mene politickej skupiny ALDE by som sa takisto chcel poďakovať pani Šuici eh, za pozitívne a rozpracované stanovisko, ale tak sa, isto sa chcem poďakovať spravodajcovi Jakovčičovi za jeho správu a k tomu patriace uznesenie. Áno, ide tu o nestabilný región, to je pravda, A preto tie naše obavy sa venujú práve, sa v nich venujeme práve tým regiónom, ktoré sú také náchylné na problémy. A toto je taký región. A práve preto budeme potrebovať stratégiu a považujeme za dôležitú, zmysluplnú. Ja sa teda budem venovať tomu, čo povedal kolega Picula k doprave v tejto časti a chcel by som spomenúť ešte jednu dimenziu, ktorá podľa nášho názoru nie je dostatočne spomenutá teda síce, že tento región by mohol byť určitým takým príkladom pre prepojenie v Európe a tie energetické siete, a takisto teda aj pre energetické siete, energetické energetickú bezpečnosť e, z technického hľadiska, pokiaľ ide o dodávky do Európy. Ja si myslím, že práve toto prepojenie v energetickom sektore je stabilizačným faktorom môže byť stabilizačným faktorom a preto vlastne cieľ Európskym úniom, Európskej únie by malo byť zdôrazniť to a podporiť to. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcem sa poďakovať pani Šujci za vynikajúce stanovisko. Chcem podporiť aj ostatné vyjadrenia kolegov, ktorí hovorili o synergiách a význame týchto synergií v kontexte geopoliticko-strategickej sfére a takisto by sme sa mali viac snažiť o znišenie sociálnych rozdielov, mali by sme sa usilovať o zlepšenie a zblíženie krajín Západného Balkánu a je tu ešte plno ďalších vecí, ktoré by som mal spomenúť, ale chcel by som spomenúť predovšetkým to, že ten pozmenujúci návrh číslo 42 zo strany zelených, tam ide o kvalitu nášho životného prostredia a tento región vlastne v tomto kontexte by mal zohrať dôležitejšiu úlohu práve pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť a dodávky energie pre Európsku úniu. Preto musíme podporovať aj výskum, prieskum zdrojov plynu a ropy v Adriatickom mori a myslím, že by sme mali sa venovať práve tým dopadovým vyhodnoteniam, štúdiam, pretože jednoducho to súvisí aj so ochranou životného prostredia v tomto regióne. Mali by sme podporiť práve biodiverzitu, aspekty biodiverzity v tomto regióne a tu potrebujeme také spoločné plánovanie, spoločný manažment, ktoré budú dôležité a lepšia spolupráca v rámci tohto regiónu. A musíme jednoducho sa venovať predovšetkým práve tomuto regiónu Jonského mora, Adriatského mora, Jadranského mora a takisto obnoviteľné zdroje sú dôležité v tomto kontexte. Grazie, <clears throat> Presidente. Ďakujem za slovo. Takže ja som Taliana, preto som teda veľmi spokojný s touto stratégiou. Okrem toho, to taktiež podporilo analýzu tejto zemepisnej oblasti, ktorá je pre nás absolútne kľúčová, takže ďakujem pani spravodajkyni za jej stanovisko, ďakujem aj spravodajcovi Jakovčičovi za teda ich prácu. No a chcem povedať to, čo už podali niektorí predrečníci, v súvislosti s infraštruktúrálnymi nedostatkami. Mali by sme hovoriť aj o nedostatkoch napríklad na železniciach, na cestách, ďalej ten jadransko-jonský kordon, na to nesmieme zabúdať, pretože to má dopad nielen na mobilitu tohto regiónu, ale tiež na cestovný ruch, ktorý by sa určite zlepšil pokiaľ by sme s tým niečo robili, čo sa týka energetickej bezpečnosti, tak nie vždy úplne súhlasím s tým, čo tu zaznelo. Je pravda, že čo sa týka krajín v tejto oblasti, tak tie majú zraniteľne krehké systémy z tohto hľadiska, hľadiska energetickej infraštruktúry, ale je pravda, že nie, ten objem dovozu je dosť malý, dokonca aj dopyt poklesol dopyt po plyne. A ja si myslím, že je tu teda riziko z hľadiska toho dováženého plynu. Nemyslím si, že je to pozitívne riešenie s ohľadom na rizika. Okrem toho sme na rozpakoch, čo sa týka ťažby ropy v Jadranskom mori. To by mohlo znehodnotiť cestovný ruch to more je veľmi uzavreté, takže pokiaľ by tam došlo k nejakému incidentu, trvalo by celé desiatky rokov, než by sa znovu podarilo obnoviť celý systém na nejakú priateľnú úroveň. Takže tak, no a okrem toho je treba bojovať proti nelegálnemu sú, pretože toto je jedna z os, os kde prichádzajú nelegálni imigranti a taktiež tu máme extrémny islamizmus, ktorý zasahuje niektoré z týchto krajín, takže z tohto hľadiska je, e, potrebujeme lepšiu, väčšiu spoluprácu, posilniť synergiu týchto krajín. Netreba nájsť vhodné riešenie. Ďakujem za slovo. Takže prihlási sa slovo všetci ko- chorvátsky kolegovia, tak ešte ja chcem niečo povedať. Najprv chcem poďakovať pani spravodajkyni Šujci. Taktiež ďakujem spravodajcovi gestorského výboru panu Jakovčičovi za jeho správu. No už ide tu o stratégiu pre región Jadranského a Jonského mora. Od roku 2000 máme už teda iniciatívu pre tento región. To sme teda spoločne na tom spolupracovali s Talianskom a teraz máme takúto stratégiu s dobrými výsledkami. Tam sa taktiež vyžívajú dobre skúsenosti z pobalského regiónu, taktiež z podunajského, z podunajskej oblasti. No a ktoré sa teda využívajú No a makroregióny, to, to je nová forma spolupráce a ja si myslím, že predovšetkým sa musíme pozrieť na konkrétnu formu spolupráce. Krajina, ktorá teda má na starosť konkrétny región, sa tam potom angažuje. Ja som bol spravodajcom pre našu podunajskú stratégiu a zistil som, ako to vyzerá, keď ste zodpovední iba vy sám, alebo keď sa tú zodpovednosť dielate. Takže myslím si, že predovšetkým je toto posolstvo treba preposlať ďalej členským štátom. Stratégia v tomto prípade mala hlavnú úlohu politiky rozširovania EÚ. Máme tam štyri krajiny členovia EÚ a štyri krajiny, ktoré sú v rôznych fázach toho, tých predprístupových rokovaní. No a ďalej sú to teda krajiny, ktoré sú súčasťou tejto jadransko-jonskej e, stratégie, ale nie sú tam teda priamo zúčastnené, to je Kosovo a Macedónsko, takže nespadajú ani do podunajskej stratégie, ani konkrétne do tejto našej novej stratégie. Aj treba sa pozrieť na to, ako ich zapojiť e, Srbsko taktiež nie je susedským štátom, avšak je súčasťou tejto stratégie, keďže Srbsko v minulosti bolo členom bývalej Juhoslávie, rovnako ako Čierna hora. Takže je treba sa pozrieť na potenciál, na to, ako treba vy, eh, na to, ako využiť. Okrem toho, tu máme rôzne možnosti spolupráce, či už v oblasti cestovného ruchu, hospodárstva. Komisár Hahn, keďže je zodpoveď teraz za regionálny rozvoj, on teraz pracoval na tejto problematike, momentálne je tam komisárka Kretu, ktorá je teda príslušná a preto tu vidíme nový potenciál pre rozvoj tejto stratégie ktorá môže byť tom kľúčom k rozvoju regi- celého regiónu a to potom môže byť stabilizačný faktor tvárov v tvár udalostiam, ktoré vyplývajú z nelegálnej imigrácie. Tam tým je postihnuté predovšetkým Grécko, ďalšie krajiny Chorvátsko čiastočne, ale neznamená, že sa tam nedá nič robiť. Ďakujem. Pani spravodajkyňa, ešte raz máte slovo. Nechcete nič povedať? Pani Sakorava. Ďakujem. Za slovo chcem poďakovať pani Šujca za predstavenie dokumentu. Súhlasím s tým, čo predrečníci a chcem ešte dodať, že sú stanoviská a z tých pozmeňujúcich návrhov je jasné, že toto stanovisko teda obsahuje nové prvky. Je to napríklad prvok migrácie. Je to stratégia, ktorá sa práve začala implementovať, ale zatiaľ tam nie sú žiadne konkrétne projekty, takže je to dosť komplikované a preto s tým nesúhlasím. Ja taktiež to, čo sa tam teraz pridalo. Máme teda tú stroskotanú migračnú európsku politiku. Takže to, čo sa tam pridáva, to je podľa mňa niečo, čo tiež zlyhá. A myslím si, že tá stratégia sa teraz začína uberať určitým smerom a myslím si, že to je teda výsledok dosť takých obsiahlých konzultácií. E, diskutoval teda o tom minister zahraničných vecí, komisár Hahn. E, Ty sa dohodli, že táto stratégia teda je úspešná, že by sa mali sústredňovať na konkrétne projekty e, cezhraničného charakteru, len teraz na tieto konkrétne projekty. A to, čo sa môžeme naučiť z tých makroregionálnych projektov v iných oblastiach, to ukazuje, že je potrebné sa sústredovať na spoločné kroky, tak aby tá stratégia bola účinná, aby aj zúčastnené krajiny hrali vždy nejakú zmysloplnú úlohu. Takže myslím si, to je ideálna príležitosť preto, aby tieto krajiny prispeli k diferenciácii svojho energetického mixu a to teda environmentálne pozitívnym spôsobom, aby sa mohli využívať aj vnútorné zdroje v EÚ, obnoviteľné zdroje, energetická účinnosť mali podporená a mali by sme sa teraz na to sústredovať. A tým pádom by tam nedošlo k izolácii. A na záver, kolegovia, chcem povedať, že nikto nevylúčil, že v budúcnosti táto stratégia bude prispôsobená novým okolnostiam a potrebám. A v súčasnosti by bolo škodlivé, keby sa tam doplňovali nové prvky. you would like to answer? Chcete sa k tomu vyjadriť? Samozrejme. Ďakujem. Ďakujem za vaše pripomienky a teda poznámky. No a až budeme teda spracovávať tie pozmeňujúce návrhy, tak určite posilníme nakoniec e, správu pána Jakovčiča. Je to teda také častočne uzavreté Jadranské more a otvorené Jonské more a tie krajiny celého toho regiónu by mali mať prínos z celej tej stratégie. Takže nie je to len nejaký návrh, ktorý by bol len na papieri. Máme tu aj také skúsenosti, že je treba posilniť kapacity v tomto regióne, tak aby tá stratégia teda bola úspešná a samozrejme taktiež e, budeme počítať aj so skúsenosťami dvoch komisárov, Kretu a Hán. A ďalej tam máme teda ten koridor, ktorý je dôležitý, o ňom hovorila pán Picula. Ale potrebujeme tu európsku podporu, pretože tento koridor je už z časti hotový, ale ešte ho treba dobudovať. Častočne teda financovali tie krajiny v regióne, napríklad e, Chorvátsko tam investovalo do diálnic, do železníc, no a teraz Európska únia by mala dohľadnúť na to, aby ten koridor bol dostávaný to bude potom aj veľa jednoduchšie, až tam bude tá infraštruktúra lepšia, všetko bude jednoduchšie a súdržnosť v regióne bude teda plne platná. Sú tam rozdiely medzi jednotlivými krajinami tohto regiónu. je to napríklad krajiny ako Macedónsko alebo Kosovo a tam je treba sa pozrieť, ako ich ešte zapojiť do celej tej stratégie. Srbsko, to tom už sa hovorilo. Srbsko nemá žiadne E, žiadne more, avšak hrá určitú dôležitú úlohu v tomto regióne. No a potom až stanoviska ďalších výborov, tak si myslím, že bude mať pred sebou dobrú stratégiu, dobrú správu, ktorá posilní našu stratégiu. Ďakujem. Takže tým sme dodiskutovali o tomto bode programu. Ide nám to dnes rýchlejšie, než som čakal. Takže 15. júla sa bude hlasovať. 15. septembra, myslím, sa asi o výbore REGI, takže máme ešte veľa času zasielať pozmenujúce návrhy a diskutovať o nich, rokovať o nich. Teraz sme hotoví a hlasovať sa bude o, je to naplánované na 6 hodinu, takže bohužiaľ musíme teraz prerušiť, pretože kolegovia si to naplánovali, že prídu na 6, takže nemôžeme hlasovať bez nich skôr. Takže myslím, že so mnou budete súhlasiť, takže prerušujem na 40 minút do 6. Uvidíme sa o 6. Alex will call you as soon as he's out of the meeting on, on the Monday. Because we have to do that now. Yeah. I see it's just the last day here. Herr Burg, irgendeine lange Sie von Frau Solanke Termine nur diese Woche noch?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

Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Vážne dámy a páni, Takže teraz ideme hlasovať. Ďakujem, že ste sa všetci vrátili. Finálne hlasovanie ohľadom návrhu naredenia Európskej Európskeho parlamentu a rady. Týka sa to obchodovania s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenia alebo iné kruté, neludské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie. Takže niekto, kto chápe, o čom hovorí ten názov, tak má teraz privilegium, že môže hlasovať. Lochbíler. Pani Lochbíler, chcete niečo povedať? Chcem poďakovať tým spolupredajcom, bola to dobrá diskusia, čo sme vedli. A kým výborom je výbor INTA. Prebehla prvá diskusia na výbore INTA, no a väčšina z tých záležitostí sa teda stretla so spoločným stanoviskom. Takže INTA je gestorský výbor, takže to nám asi príliš nepomôže, ale môžem hlasovať, takže prosím. Chairman, but Americans... Pán predseda, Američania mučia väzňov s použitím vody a ja tam vodu nevidím na tom zozname. Vodka boring. So, let's vote. Antrag 36, wer ist dafür? Takže 36, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 35 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 37 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. 2 a 38 identické za proti, zdržali sa, prijatí. 3 a 39 identické. Overíme. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie. Zazvám to eh, zožralo kreditnú kartu. No, we have to start again. Something... Musíme ešte raz, prečo sa tu porouchalo. Takže hlas, snažme sa všetci ešte raz. Končím hlasovanie. Čiže 28 za, takže to je odsúhlasené. 3 a 39 za proti zdržali sa prijaté, 4 a 10, kto je za, 4 a 40, kto je za, proti zdržali sa prijaté, 41 za, proti zdržali sa zamietnuté, 42 v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, Ďakujem, to je proti. Zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zžali sa, prijaté. Overme si. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 24 za, 25 proti, zamietnuté. To bola 42, áno? 5, kto je za? proti, zdržali sa, overme. Končím hlasovanie. Prijaté 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. 7 a 43, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 46 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa prijaté. 8 a 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Končím hlasovanie. 24 za, čiže prijaté. Kompromis 1 za. Proti. vyžali sa. Prijaté. Prejdeme na 10.51. Kto je za? Proti. Zreli sa. Prijaté. 52 za. Proti. Zreli sa. Zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 54 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 55 za, proti, zdržali sa, overme. Končím hlasovanie. Zamietnuté 27 proti. 56 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 57 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 11.58 za, proti, zdržali sa prijaté. 60 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 41 za, 61 za, proti, držali sa, overme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 12 za. Proti zdržali sa prijaté 62 za. Proti zdržali sa zamietnuté 13 za proti, zdržali sa prijaté 14 za, proti, zdržali sa prijaté. Šesťdesiat za. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 64 za? Proti? zdržali sa, zamietnuté 65 za, proti, zdržali sa, zamietnuté kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté 66 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 72 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, prijaté Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Overme si kompromis 4. Končím hlasovanie. 29 prijaté. Teraz 20, kto je za? proti. Ešte kompromis 5. V tom sivom mi to vždy unikne. Musím si dať silnejšie okuliare. Kompromis 5. Proti. Zdržali sa prijaté. Teraz 20 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 21 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 22 za proti, zdrali sa, zamietnuté. 23 za, proti, zdrali sa, zamietnuté. 24 za, proti, zdrali sa, zamietnuté. 25 za, proti, zdrali sa, zamietnuté. 26 za, proti, zdrali sa, zamietnuté. 27 za, proti, zdrali sa, zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa overme. Končím hlasovanie. 24-25 zamietnuté. 30, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 31 za? proti, zdrželi sa zamietnuté 32 za, proti, zdrželi sa, overme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 33 za, proti, zdrželi sa, zamietnuté. Elektronické hlasovanie na záver. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 45 za, 2 proti, čiže prijaté. Gratulujem. Ďakujem pani spravodajkyni. Stretneme sa až 15. júla. Končím zasadnutie. Yes. That's your paper. Here's your phone. Thank you.